please. Buenas tardes. Dobré popoludne. Budem predsedať v španielčine. V prvom rade by som rada niečo oznámila. E, závery zo schôdze koordinátorov. Koordinátori sa rozhodli požiadať konferenciu predsedov, Ide o otázku na ústne zodpovedanie, vrátanie diskusie s uznesením v súlade s článkom 136 z, dôvod, z dôvodu... Ba, está disponible. Ten text je k dispozícii na webovej stránke medzi dokumentami celej schôdze a tým sa môžem presunúť k nášmu programu. Náš program za uplynulé dva dní bol intenzívny. Budeme sa snažiť postupovať rovnako, rovnako akčne. Takže bod číslo 16 ide o vypočutie kandidáta, ktorý bol vybraný na zástupcu výkonného riaditeľa Europol. A ide o pána Jurgena Ebnera a Chcem najmä pre nových kolegov pripomenúť, že mandát súčasného výkonného, súčasného zástupcu výkonného riaditeľa pána Martinu um, končí 31. oktobra. Europol zverejnil um, oznámenie o konkurze a um, správna rada Europolu predložila uh, zoznam piatich kandidátov, z ktorých, z ktorých si rada vybrala pána Ebnera. O tomto rozhodnutí nás informovali listom. 11. júla sa koordinátori rozhodli pozvať pána Ebnera ehm, v súlade s článkom 54.2 a článkom 55.2 nariadenia Europol. Tieto články umožňujú, umožňujú príslušnému výboru vypočuť kandidátov a vydať nezáväzné stanovisko. Pán Ebner, nech sa páči. Ďakujem, že ste medzi nás prišli. Navrhujem, aby ste začali hneď so svojou prezentáciou. Máte 10 až 15 minút, potom bude následovať kolo otázok a odpovedí. Ešte raz vítajte medzi nami, máte slovo. Ďakujem, pán, pani predsedajúca, vážené poslanc, poslankyne, vážení poslanci, dámy a pani. Rád by som na úvod poďakoval vám všetkým za túto možnosť, že som dnes mohol medzi vás prísť a že, že, môžem, že sa môžem teraz predstaviť na pôde vášho výboru ako kandidát na funkciu zástupcu výkonného riaditeľa. Zároveň chcem informovať aj o niektorých, ďalej chcem informovať o svojich kompetenciách a pretože to považujem za dôležité z pohľadu e, tejto funkcie a myslím si, že je, to bude zaujímavé aj pre vás, e, aby ste mali predstavu um, o tom, v čom v čom budú tkvieť úlohy, ktoré budem vykonávať. Samozrejme, dnes, dnes je to len začiatok, je to akýsi východiskový bod, tá diskusia bude pokračovať a mm, určite ste už predtým diskutovali aj s inými zástupcami Europolu. Ja budem zastupovať Europol tu v Bruseli, budem vašim kontaktným bodom a preto je veľmi dobré sa dnes predstaviť. Najprv by som sa pristavil pri tých zručnostiach, kompetenciách. Dovolte mi, aby som zdôraznil, respektíve vám, vám, vám porozprával o niektorých e, zo svojich kariérnych e, zaradení. Rád by som sa e, vyjadril aj, respektíve rád by som sa aj z osobného hľadiska vyjadril niektorým veciam, aby ste mali predstavu, čo ma vlastne príjmelo sa e, prihlásiť e, na túto na konkurs o túto funkciu. Takže moja kariéra začala pred 34 rokmi na kriminálnom úrade Nemecka a mal som záujem o policajnú prácu, ale mal som záujem aj o medzinárodnú spoluprácu v tejto súvislosti. Kriminálny úrad v Nemecku je príslušným orgánom, ktorý sa zaoberá aj medzinárodnou spoluprácou a to ma vlastne primelo k tomu, aby som sa uchádzal o pracovné miesto práve na tomto úrade. Bol som, bol som This is relevant for this post here. Say... Uh, bol som telesným strážcom pána Genčera a naozaj uh, to bol čas, uh, ktorý bol veľmi zaujímavý, pretože to bol čas, kedy došlo k znovu zjednoteniu Nemecka a mm, ja som, sa, ja som sa narodil v bývalom východnom Nemecku a pre mňa um, pre mňa vždy, vždy, som, vždy som vnímal tú hranicu medzi východným a západným Nemeckom a nielen medzi ním, ale aj medzi e, Nemeckom a východnou Európou. Vždy som mal pocit, že tam končí Európa a naozaj potom a naozaj potom, potom znovu zjednotení Nemecka um, nastal historický moment, kedy skutočne uh, som mal pocit, že uh, týmto historickým momentom s celou Európou sú, sú spojené určité e, historické príležitosti, mali sme, mali sme nové možnosti. Nože, ja som keď som e, pracoval v tejto funkcii, tak som študoval aj politickú ekonomiku na e, Bonskej univerzite. Vždy ma totiž e, zaujímala, zaujímalo hospodárstvo a vyšetrovanie hospodárskej kriminality, ale nakoniec som v tejto oblasti nikdy nepracoval ale neskôr sa ukázalo, a vrátim sa k tomu neskôr, že E, že stratégie, technické otázky, všetko to, čo sa týkalo tejto oblasti, mi pomohli aj v rámci policajných zložiek a um, policajné zložky samozrejme e, dnes, e, dnes pociťujú potrebu, re, respektíve dnes viete, že, sa, že často tendencia e, znižovať stavy zamestnancov a tak ďalej. Takže potom, potom som začal pracovať aj na otázkach spojených s bojom proti terorizmu. A v tom čase som sa rozhodol, a to je taká osobná poznámka vzhľadom na to, že moja manželka študovala právo a chcela sa stať súdkyňou. 20 e, pred 55 rokmi e, sme, mm, som, som teda začal, začali sme pracovať na polovičný úvezok, e, venoval som sa job sharingu, teda na 50% som pracoval na, na, na kriminálnom úrade a 50, na 50% som sa venoval výchove dieťaťa doma. A mm, okrem skutočnosti, že samozrejme si musíte prácu zorganizovať, tak e, spôsob, akým si ju zorganizujete, e, že musíte vziať do úvahy rodinné aspekty, mali by ste e, sa snažiť o rozmanitosť, rodovú ale to možno realizovať len s tým, že máme na mysli, aké možnosti vám práca ponúka. Čiže i pre mňa to bola skúsenosť a bolo to dôležité aj pre ďalší vývoj mojej kariéry a zistil som, že sa e, pracovný a súkromný život dajú skombinovať a to je veľmi dôležité. Neskôr som sa prihlásil Um, ehm, neskôr, neskôr som teda sa prihlásil na policajnú akadémiu, z, ukončil som tam druhý stupeň mástra, e, robil som politickú ekonómiu a ďalšiu časť som robil v spojitosti s tým, že už som bol povýšený na, na vyššie postaveného policajného dôstojníka. E, No a vtedy už teda na Euro, do Europolu ste vtedy mohli ísť ako vyslaný odborník. Ja som pracoval na komunikácii, pracoval som z časti vtedy aj pre riaditeľa Europolu a mal som šancu um, požia- požiadať o miesto vedúceho kabinetu riaditeľa Europolu, takže tam som bol 3-4 roky a v, v tom čase Europol bol ako, akoby nejakým startupom. Bol, bol, bol, bol taký čerstvý, bol taká čerstvá inštitúcia, všetko bolo veľmi sympatické, všetko, všetko sa muselo ako si samo vyvinúť, mm, všetko, teda legislatíva, všetko, všetko bolo treba pripraviť a ja som bol vtedy zodpovedný. E, Riedeca rada nás požiadala o mm, vyvinutie systému plánovania o eh, um, stratégiu, o prípravu stratégie, mali sme sa zaoberať zdrojmi, ktoré mali byť investované do Europolu. Um, ja som, samozrejme, nebol som sám, my sme ako tým riešili, pozerali, pozerali sme sa, ako to funguje inde, uh, aké, aké benchmarky by sme mali využiť, alebo kto má nejaké osvedčené postupy. Uh, Spolupracovali sme tedy aj so Spojeným kráľovstvom a veľa vecí sme prevzali. A je zaujímavé, že napríklad dnes, ak sa pozriete na, výročné, na, na ročné aktivity Europolu, ak sa pozriete na, na, na viacročné programy Europolu, tak tie vychádzajú práve z tých vecí, ktoré sme, na ktoré sme vtedy pracovali. Okrem toho som bol zodpovedný aj za externé vzťahy. I vtedy išlo najmä o e, členské štáty, rádu, komisiu a do obmedzenej miery aj parlament, pretože mm, pretože v tom čase parlament v súvislosti s Europolom nemal veľké kompetencie, ale media, mm, me, media sa vtedy pýtali kriticky, a čo kontrola Europolu? Museli sme, museli, museli sme uznať, že parlamentná kontrola bola vtedy obmedzenejšia, než je dnes. No a Neskôr som sa stal zástupcom, alebo teda asistentom riaditeľa, bol som zodpovedný za financovanie, ľudské zdroje. No a potom opätovne kvôli rodinným dôvodom a kvôli, a, a z dôvodu osobného, oso, osobnostného rozvoja som som skončil zmluvu skôr s Europolom, než bolo plánované a opäť som išiel na kriminálny úrad, tam bola dobrá príležitosť a mm, bolo, mm, spýtali sa ma, či by som nemohol so sebou, či by som nemohol do, na kriminálny úrad preniesť tie skúsenosti, ktoré som nadobudol v Europole. Čiže venoval som sa um, rozvoju, spol, rozvoju inštitúcie a podobne. No a tam som, som veľmi pyšný, to bolo v roku 2006, tam tie hlavné prvky, e, ktoré sme vtedy zaviedli, využíva e, kriminálny úrad dodnes. A ďalej som sa venoval úlohám ako napríklad zriadenie siete, na užšiu spoluprácu so súkromným sektorom, volali sme to Global Player Network, išlo, išlo e, viac menej o nemecké spoločnosti, o nemecké firmy, venovali sme sa otázkam bezpečnosti. A okrem toho som bol čas zodpovedný aj za budúcu analýzu, ktorá zahrňala aj environmentálne skenovanie, teda že musíte si byť vedomí, ako ako policajný tím, že samozrejme ste súčasťou celkového prostredia, musíte vedieť, e, musíte vedieť e, ako, ako, ako, ako postupovať. A mm, potom som sa venoval um, opäť um, ochrane najvyšších činiteľov, ale tam som bol, tam ma požiadali, aby som zúčastnil organizovania stretnutia G7. No a od 2016 som zodpovedný za informačný manažment. Tam sa zaoberáme otázkami informačnej infraštruktúry, nie je to IT oddelenie, ale skôr ide o stranu, ktorá zastupuje e, tú, tú stranu našich aktivít a máme určitú maticu, ktorú využívame na účely zistovania identity, národným kontaktným bodom, mm, máme národné kontaktné body pre interoperabilitu a tak ďalej. Čiže toto sú všetky také tie hlavné veci, za ktoré som bol zodpovedný. No a mm, ak, to, ak sa to teraz pozriem aj z pohľadu e, pozície, o ktorú sa uchádzam na Europole, tak e, tam, tam, tam teda to zahrňa e, kabinet, bezpečnostné otázky a keď ma počúvate, tak vidíte, že, mm, že všetky tieto spôsobilosti sú dôležité aj, aj pre moju, aj teda kvôli tej pozícii, na, o ktorú sa uchádzam. A Mám teda silné teoretické, mám teda, um, som, študoval som politickú ekonómiu a mám praktické skúsenosti, mám skúsenosti s manažmentom, s operačnou stránkou a 5 rokov som vlastne pracoval už v Europole a myslím, že, myslím, že, myslím, že mám mám skúsenosti a dobrú kombináciu skúseností a zručností. Pokiaľ ide o tie prípadné priority, ktoré by som vnímal ako dôležité. Takže samozrejme otázky v súvislosti s riadením, správna rovnováha mm, medzi riadením, riadením a ochranou údajov. Ďalej je dôležitá otázka um, bezpečnosti, aby, aby bezpečnostné hľadisko bolo mm, zohľadnené Mm, ja, ja budem... Včera ste mali pozvaných ďalších kolegov z Europolu, a, ale samozrejme sú tu aj zúčastnené strany, e, členské štáty, rada, ale vy ste veľmi dôležitou, vy ste tiež veľmi dôležitou stranou a ja som, som rád, že pestujete úzke kontakty s Europolom a Ehm, ja som sa pýtal kolegov na, na, na vzťahy s parlamentom a všetci mi povedali, že naozaj je, ehm, že spolupráca je vynikajúca, je dôležité, aby sme zostali v úzkom kontakte a ja by som naozaj bol rád, ak by, ak by, sme, mm, ak by sme mohli v tomto duchu aj ďalej pokračovať a samozrejme veľmi, veľmi, veľmi ehm, rád zodpoviem na akékoľvek otázky, ktoré máte. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem za prezentáciu. Dobre, dáme si kolo otázok a odpovedí. Začneme koordinátormi. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili na rečnícky čas troch minút. Pán Ebner potom zareaguje na všetky e, v tom prvom kole. Takže, ako prvý sa prihlásil za pán Dipo, za EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ja, vielen Dank, Herr Ebner, für ähm, Ihre... Ďakujem, pán Ebner, za prezentáciu aj za to, čo prinášate ako poznatky a skúsenosti. V poslednom odseku ste už uviedli, že dobré vzťahy medzi parlamentom a Europolom ktoré panovali doteraz, že v tom chcete pokračovať. Mňa by zaujímalo, ako konkrétne to bude vyzerať. No a samozrejme s tým súvisí aj ako by ste chceli e, transparentným spôsobom podávať správy Európskemu parlamentu. Toto by ma zaujímalo. Ďakujem. Prepačte, ja som nováčikom v predsedaní, viete Áno, takže uh, máte slovo za SAD. Thank you. Uh, thank you, Mr. E- Ďakujem, pán Ibner, za vašu prezentáciu. Veľmi ma to teší. Mám taký dojem, že nielen hovoríte, ale radi, že, že si radi vymienate informácie s Európskym parlamentom, ale že sa aj vraciate, takže dúfam, že to bude efektívne pre obidve strany. Zaslala som oba dokumenty, ktoré ste nám Prečítala som si oba dokumenty, ktoré ste nám zaslali o vašej kvalifikácii. Páčili sa mi vaše profesné e, kvalifikácie, ale popisujete aj input politického prostredia vo vašej skúsenosti, keď ste hovorili o zjednotení, znovu zjednotení Nemecka, ale aj o dôležitosti pádu železnej opony a pri všetkých diskusiách, ktoré vedieme v súčasnosti aj v oblasti spolupráce policie, ktorá má zabezpečiť základné práva, tak sa zdá, alebo možno je to trošku riziko, neviem, či sa k tomu môžete vyjadriť, že e, smutný vývoj v niektorých z našich členských štátov, ako napríklad Maďarsko a Polsko, ktoré boli vítané a na začiatku a ako členovia EÚ odviedli vynikajúcu prácu, ale po všetkých tých zmenách možno e, spolupráca s nimi je stále ťažšia nie e, e, možno nevyhnutne e, v oblasti policie, ale minimálne čo sa týka oblasti súdnej spolupráce. Takže tu by ma zaujímal tiež váš názor. Tiež ste hovorili o riadení informácií, o manažmente informácií tu je toto tiež dôležité, pretože objem informácií a údajov e, v digitálnom svete, v ktorom žijeme, e, sa bude zvyšovať a už teraz sa dramaticky zvyšuje. Čiže moja otázka by bola, či na jednej strane e, teda potrebujeme informácie, ale či informácie, ktoré dostávame dnes, či už ich nie je priveľa, sme stratení vo vesmíre informácií. Myslíte si, že digitalizácia bude nápomocná rozdeliť užitočné informácie pre vašu prácu, prácu ako policiu od všetkých ostatných informácií, e, ktoré nie sú vôbec užitočné a sú len zmetočné a protichodné a zároveň používať digitálne opatrenia na zvládanie všetkých týchto a analýzu všetkých týchto informácií, či toto môže e, sa diať za ochrany e, osobných údajov a zároveň Eh, ochrany eh, základných práv a demokracie. Za Renew, nech sa páči, pán Dorače. Eh, Ďakujem a gratulujem, pán Ebner, že ste sa dostali až sem s vašou nomináciou. Nadviažem na va, vašu poslednú funkciu, e, ktorú ste spomenuli, e, niektoré body, ktoré ste spomenuli, vidím podľa vášho životopisu, že ste pracovali s biometrickými údajmi, e, so systémami spracovania informácií a tak ďalej. Aký je váš osobný názor a ako názor potom? patričného budúceho eh, zástupcu výkonného riaditeľa e eh, Europolu o rámci interoperability, ktorý máme, aké sú prínosy pre Europol eh, okrem rámca interoperability a potom k vášmu vzťahu s policajnými orgánmi členských štátov, či všetky nástroje, niektoré z nich veľmi nové, ktoré Europol využíva za mm, uplynulé roky. Či si myslíte, že tieto nástroje sú dostatočne známe e, v členských štátoch, či ich policajné úrady e, využívajú postačujúco, či si myslíte, že členské štáty a policajné orgány vo všetkých členských štátoch ich používajú na účely a do takej miery, e, ako boli navrhnuté Europolom. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Doderači za návrh za ED pán e, Kofart. Kam pán Kofart? Ďakujem, budem hovoriť po dánsky. Najprv sa chcem poďakovať pánovi Ebnerovi za jeho prítomnosť dnes. Bol to veľmi zaujímavý prejav. A ja som si prešiel váš životopis. Bez pochyby ste mimoriadne skúseným kandidátom, ale napriek tomu mám, mám otázku. Zdá sa z vášho životopisu, e, že ste pracovali so SIS, Eurodat a PNR. Toto sú zaujímavé oblasti a e, určite sa tieto oblasti budú vyvíjať aj ďalej v najbližších rokoch. Moja otázka súvisí s technologickou dilemou, ktorá vzniká Eh, na základe technologického pokroku. Na jednej strane eh, budeme môcť využívať údaje eh, v policajnej práci, takže časom sa, budú, sa bude môcť zdieľať sa budú môcť zdieľať informácie s policajtmi priamo na mieste Takže na jednej strane bude množstvo údajov, na druhej strane e, bude možnosť zdieľať toto množstvo údajov e, s mnohými policajtmi po celej Európe. Na jednej strane údaje nám poskytujú množstvo e, príležitostí, ale zároveň musíme zobrať do úvahy, že hovoríme o citlivých údajoch, o citlivých informáciách a treba zabezpečiť ochranu našich občanov. Mohli by ste sa vyjadriť k tejto dileme? E, ako vidíte vývoj Europolu v tejto oblasti v budúcich rokoch? No a na záver, ja som Dán a my Dáni máme e, špeciálne e, prepojenie so spoluprácou Europolu. Dánska policia si myslí, že vzťah, ktorý sme vytvorili, je operatívny a veľmi dobre funguje pre dánsku policiu. Aký je váš názor? My sme spokojní s dánskym modelom, ale e, ako sa e, na tento vzťah pozera Europol? Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán Kofor, za EKR. Pán Riko, nech sa páči. Señor Bricón. Thank you, Madam Chair. Thank you also. Ďakujem, ďakujem aj pán Ebner za za vašu prítomnosť, za vašu prezentáciu a za vaše e, skúsenosti. Ja mám otázku o budúcnosti, čo chcete dosiahnuť ako e, zástupca výkonného riaditeľa Europolu. Aké sú vaše ciele? No tiene usted más preguntas? Viac otázok nie je. Nemáte viac otázok? Nie? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Two questions, thank you. Muy bien. Pues muchísima... Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za stručnosť. Za GUE pani Dali, máte slovo. Thanks, Sharon, you're very welcome. Ďakujem a ďakujem, že ste prišli, že ste e, sa e, e teda e, potvrdili e, f, f, f, uchádzaní sa o e, funkciu, tak si myslím, že ste kvalifikovaní. Takže pokiaľ ide o e, dokument programu, strategické priority Europolu, e, ktorý sa vyvíja od systémovo založenej organizácie, od poskytovateľa služby v oblasti presadzovania práva od spracovania k e, výroby, k výrobe informácií. A chcem sa spýtať, či to znamená e, syntetizácia informácií, alebo sa e, budete obracať na iné oblasti na získanie informácií či to znamená, že budete priamo v teréne, alebo či budete len získavať si informácie od iných zdrojov. No a potom priorita, že Europol chce mm, byť e, e, pionierom v, v e, zlepšovaní inovácií a, ako vnímate tieto inovatívne podnikateľské modely? Či to znamená spolupracovať so súkromným sektorom? Ako vidíte úroveň e, e, e, vlád pri týchto otázkach? A predovšetkým, pokiaľ ide o nasadzovanie personálu Europolu mimo Európskej únie. Predovšetkým mám na mysli e, zhromažďovanie informácií. Ako by sa toto mohlo vyvíjať? Viete si predstaviť situáciu, keby toto nebolo na žiadosť e, e, policajnej zložky tretej krajiny. Ako si to predstavujete? E, som v tom novám, čiže nie som si istá, ako to funguje teraz s nasadzovaním personálu Europolu mimo EU, ale ako vidíte, že by sa toto mohlo vyvíjať v budúcnosti? Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem pani Dali. Máme jednu prihlášku do diskusie od pána Rosa z EKR. E Neviem, že či sa ešte niekto chce prihlásiť do diskusie, takže nech sa páči. Pán Ros, nech sa páči. Uh, I just have the, the ECR uh, moment, so I have asked my question already. Ja už som sa vyjadril v, v, v rámci EKR. Takže položil som svoje otázky. Sarsa, ďakujem veľmi, Sarchos, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Ja som sa chcel spýtať na následovné. Je jasné, že jednou z najväčších vízie pre policajnú prácu v nadchádzajúcej budúcnosti je prispôsobenie sa novému digitálnemu prostrediu, ktoré, ktoré je charakterizované e, rozširovaním nových sietí, 5G, e, umelé inteligencie a podobne. Ja by som rád vedel poprvé, ako to hodnotíte vy, ako to vnímate, ako vnímate prípravu policajných zložiek v Európe, ako sú podľa vás pripravené na to, aby čelili tejto výzve. Po druhé, akú úlohu môže zohrávať Europol pri prispôsobovaní sa, alebo pri uľahčení prispôsobovania sa policajnej práce na túto novú situáciu, na to nové prostredie. Ďakujem veľmi pekne, pán Sasa Lechos, pán Sika za EPP. Ja, vielen Dank. Ďakujem, pán Ebner, za, vaše, za vašu prezentáciu. V čom vy popri ochrane osobných údajov a vzťahoch, ktoré chcete zlepšovať v parlamente, v čom vidíte najväčšie výzvy mm, v najbližších rokoch, čiže taký váš osobný dojem a potom, e, či sú tu konkrétne oblasti e, v Europole pre poriadok, ktoré by mali byť preskúmané na to, aby mm, sa príslušne zlepšila efektívnosť Europolu. Ďakujem. Bien, if... poriadku. Končím toto kolo. Riko, ešte vy, nech sa páči, máte slovo a potom udelím slovo pánu Webnerovi. Merci, madame présidente, merci. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne, pán Ebner. Ja mám dve zásadné otázky, ktoré by som rada položila. Prvá sa týka dohody o spolupráci alebo dohody o spolupráci s tretimi krajinami. Vieme, že tieto dohody sa príjmajú aj s autoritárskymi režimami a ja by som chcela vedieť, aké garancie môžete dať eh, o tom, že základné hodnoty, základné práva, ľudské práva budú dodržiavané. A No aj v tých prípadoch, keď nemohli byť uvedené v tej um, dohode. No a druhá otázka sa týka detí. Vieme, že úloha Europolu bola veľmi eh, dôležitá pri vytváraní európskej spolupráci v boji proti sexuálnemu využívaniu a zneužívaniu detí, o notifikácii obetí vznikla task force, no a aké sú priority do budúcnosti v tomto, tejto oblasti a aké budú vaše osobné ambície a snahy v tejto oblasti, čo sa týka nelegálneho obchodovania s ľudskými bytostiami a trestnej činnosti páchanej na deťoch. Ďakujem pekne, pani Abrikon. Nech sa páči, máte slovo, môžete zareagovať, zodpovedať na otázky, ktoré tu odzneli. Váš rečnícky čas je 10 minút, nech sa páči. So, 10 minutes of course, uh, very tight... Takže tam nie je toľko času, 10 minút um, uh, odpovedať, takže možno nepôjdem až tak do hĺbky. Pani Dupont, ktorá sa pýtala, čo sa dá urobiť aby sa udržali vzťahy s Európskym parlamentom, chcem zabezpečiť transparentnosť. Prvá odpoveď je, e, mojou osobnou prítomnosťou by som bol rád, keby som zodpovedal všetky otázky, ktoré máte. Som k dispozícii, e, ale e, budú tu aj styční dôstojníci Čiže toto by mohla byť báza, ale čo sa týka transparentnosti, myslím, že je veľmi dôležité, aby ste využili všetky možnosti, ktoré existujú v rámci európskych vzťahov k vám. E, e, potom, e, potom sú tu zástupcovia iných inštitúcií, čiže je tu potom množstvo ďalších možností, ako budete môcť nahliadať do Eh, dokumentov Europolu, eh, výročná správa aktivít, eh, tam budete mať prehľad o výkonnosti Europolu, ale samozrejme si môžete vyžiadať aj iné dokumenty. A ako viete, od vlanejšieho decembra sú pracovné dohody medzi, medzi Európskym parlamentom a Europolom, čiže toto je len taký základ, na ktorom môžeme postaviť naše diskusie. Pani Sipel, E, sa pýtala na vývoj v Polsku a Maďarsku. E, e, oni prispievajú tak ako iné krajiny do databázy Europolu, musia sa riadiť tým istým režimom, za akých podmienok môžu prispievať. Sú tu určité kritéria kvality, ktoré musia dodržiavať. No a na to, aby sa to preverilo, na to máme EDPS, E, teda e, máme e, úrad dohľadu nad ochranou údajov, čiže sú tu veľa, je tu veľa zábezpek, aby sa zaručilo, že tie informácie sa budú, že sa s nimi bude dobre nakladať. Potom bezpečnosť informácií, tu môžem povedať, teda to súvisí s viacerými otázkami, ktoré tu zazneli toto je jedna z víziev Europolu ehm, riadenie informácií, nájsť e, tú vhodnú úlohu digitalizácie. Problémom Europolu mm, už nie je to, čo bolo, keď ja som pracoval mm, v Europole, že sa v Europolu dostáva príliš málo informácií. Ide o to, eh, aby sa dosť dali Europolu tie správne informácie v správnej kvalite a vidím tu e, namiesto toho riziko, že e, e, Europol je preťažený informáciami. informáciami. Myslím si, že nové technológie ako umelá informácia by mohla odfiltrovať e, policajne relevantné informácie od naozaj zbytočných informácií. E, No a tým budeme môcť čeliť ďalším výzvam. No a čo sa týka umelej inteligencie, toto môže byť vnímané ako riziko, ale aj ako príležitosť. Umelá inteligencia môže mm, eh, aj eh, prispieť k ochrane údajov, pretože ak umelá inteligencia umožní, že policia nebude konfrontovaná so zbytočnými informáciami, eh, ktoré sa týkajú osôb a toto môže byť vyfiltrované ešte, než policia začne niečo vyšetrovať, takto môže byť aj súčasťou aktívnej, aktívneho prispievania k ochrane údajov. Čo sa týka otázky e, e, v rámci interoperability biometrických údajov a aké by mohli byť prínosy e, pre Európu. E, to bolo zo strany e-earningu. Interoperabilita vo všetkých rozmeroch e, poskytuje správnu architektúru Europolu. E, je aktívne, Europol je aktívne zakomponovaný do tejto architektúry, ale keď sa pozrieme na to podrobnejšie, Europol bude mať možnosť a už na tom pracuje teda bude mať prístup do schengenského informačného systému, bude hrať dôležitú rolu, čo sa týka uh, bezpečnostných informácií, čo sa týka ochrany hraníc e, vo vzťahu e, e, pokiaľ ide o ES, EHAS, no a Europol ako taký buď sa stane elementom a myslím si, že to je tá najdôležitejšia otázka, kde mm, policajní dôstojníci v Európe budú mať ľahký prístup za určitých podmienok do európskych databáz. Bude tam Single Search Interface a samozrejme um, e, budete mať e, možnosť hľadať na, vyhľadať na základe jedného kliku všetky databázy a uvidíte, či na základe toho, či je tam zhoda alebo nie, e, či sa tým treba zaoberať viac. Čiže toto je niečo dôležité aj pre Europol vzťah k členským štátom či e, sú im dostatočne známe tieto nástroje. E, myslím si, že požiadavky členských štátov e, presahujú to, čo Europol môže poskytnúť. To súvisí aj s rozpočtom. O tom ste diskutovali včera alebo dnes ráno. Jedna z otázok, kde Europol môže hrať úlohu v budúcnosti, je poskytovať dekodovanie dovacie platformy, čo sa týka kybernetického zločinu. Tam e, sa používajú tie isté platformy, e, aby aj v budúcnosti e, bolo možné vyšetrovať kybernetické zločiny a to umožňuje dať jednej, jednému miestu funkciu jednej platformy dá sa ďalej podporovať a využívať Europol e, cez public relations, ale keď sa pozrieme na výročnú e, správu, e, keď sa pozriem na určité čísla, tak to môžem vnímať veľmi pozitívne. Viac ako 4 milióny vyhľadávaní minulý rok, 1 milión správ bolo oslaných tam vidno, že sa to využíva viac než kedykoľvek predtým, ale aj tu je priestor pre ďalší rozvoj. Kolega z Dánska e, sa opýtal, či je tu nejaká technologická dilema medzi tým, že máme na jednej strane možnosti e, využívania informačných systémov, ale zároveň treba e, rešpektovať zaručenie súkromia Takže um, toto sú oveľa lepšie, dneska sú oveľa lepšie možnosti a um, už od začiatku vlastne môžete um, pri vyvíjaní e, infraštruktúry tam zapracovať určité požiadavky, zohľadniť určité požiadavky a informačné systémy nefungujú na databázach, ale na účeloch, na aké sú spracované. Takisto prístupové práva E, e, tu je, lepšie, e, je lepšia možnosť zohľadniť rozmer ochrany práv. Potom otázka tých cieľov, ktoré budem, aké by som si vytýčil ja ako výkonný riaditeľ Europolu. Tie sú jasne stanovené v popisovej práce. Poprvé je to podporovať riaditeľku, ona je, ona je šéfka a ja musím jej pomáhať pri jej práci, no ale uh, No, samozrejme, čo s prácou súvisí, a to bolo aj súčasťou mojej prvej prezentácie, ja sa vnímam tiež v pozícii ďalej sa venovať otázkam informačného manažmentu v rámci Europolu, pretože nie, toto nesúvisí len s IT technológiami. Ja chcem sa venovať aj prevádzke činnosti, je to výzva pri obmedzenom rozpočte a personálnom vybavení. A treba stanovať správne priority a sledovať efektivitu. Samozrejme, no a jedna z najdôležitejších otázok samozrejme je, ja eh, som bezpečnostný koordinátor Europolu, a zabezpečíte, aby eh, personál eh, aktívni zamestnanci boli zabezpečení no a ďalej inovácie, veda, výskum otázka, či bude potreba spolupracovať so súkromnými stranami. Samozrejme, existuje to potreba spolupracovať aj so súkromnými stranami, hlavne čo sa týka počítačovej kriminality. Neviem si predstaviť, že by sme to mohli urobiť bez spolupráce s poskytovateľmi online služieb. Ale treba jasne, jasne rozlišovať, čo je dovolené podľa mandátu pre Europolu. Samozrejme, nechceme si vymieňať osobné údaje, so súkromnými stranami, ale využívame technológie a techniky, ktoré e, vyvíjajú súkromné strany. To je možno cesta. Ja myslím, že policia nerobila dobré, aby sa snažila všetko e, vyvíjať sama. V každom prípade treba e, spolupracovať v tomto s odborníkmi. Zhromažďovanie spravodajský informácií pre treť. Tretie krajiny a spolupráca s tretimi krajinami. Áno, nariadenie Europole to hovorí úplne jasne. Europol samotný nemôže rokovať dohody o spolupráci s tretimi krajinami. Túto úlohu má EÚ, e, komisia v spolupráci s radou tiež zohľadom na celkovú stratégiu. Tieto rokovania budú vykonávať tam. No a Europol môže uzatvárať pracovné dojednania s tretimi krajinami, pracovné dojednania obmedzené však len na výmenu strategických informácií a neosobných alebo údajov, ktoré nie sú osobného charakteru. A to znamená, že tretie krajiny, ktoré nedodržiavajú predpisy o ochrane údajov, nemajú prístup k databázam a nemôžu mať prístup k databázam. No a tie dojednania s tretimi krajinami pri tých eh, je kľúčovou otázkou adekvátnosť eh, ochrany osobných údajov, ktoré porovnateľa z EÚ. Ak to tak nebude, tak nie je možné prijať dohodu o spolupráci. 5G, umelá inteligencia, chvíľku hovoril 5G, to bude výzva, to ste počuli aj včera. Musíme dávať pozor, aby sme rešpektovali samozrejme základné práva, ochranu súkromia, ale na druhej strane musíme tiež vidieť, že aby budúc- policia v budúcnosti mohla vykonovať prácu. No a v súčasnej situácii policia v budúcnosti nebude môcť zasahovať a preto treba nájsť rovnováhu medzi ochranou súkromia a občianskými právami, ale súčasne policia musí mať silu a schopnosti a možnosti reagovať na výzvy budúcnosti. Jedna z najväčších víziev, ako som už povedal, to bude otázka digitalizácie, vy ste sa pýtali, no tak budú veľké výzvy. Či potreba meniť niečo na riadení Europole? Ja nie som právnikom, ja som si preštudoval samozrejme nariadenie a že na niektorých miestach možno sú problémy, kde sa objaví myšlienky niečo meniť. Jedna z vecí, ktorú som sa naučil napríklad, to je spolupráca so súkromnými subjektami, ktoré teraz ide cez eh, Národné jednotky Europolu. To je jednoducho veľmi komplikované, mohlo byť revidované, ale toto je otázka eh, zákonodarcu. A keď sa revízia nariadenia, tak Europol môže samozrejme poradiť podľa vlastnej skúsenosti a potom na zákonodárcov je, aké zmeny budú nevyhnutné. Ďalej, čo sa dá robiť sexuálnym zneužívaním detí, čo sa dá robiť boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Mať pravdu, to je jedna z priorít Europolu nielen obchodovanie s ľudskými bytostiami, ale všetko súvisí s nelegálnou migráciou, tak ďalej nie je to proti migrantom ako takým, ale proti kriminálnym sieťam, ktoré porušujú ľudské práva, zneužívajú ľudí. No a podľa politického cykla EÚ. To patrí je tam Europol a Europol môže prispievať strategickými analýzami, tak e, sú najdôležitejšie veci, ktoré treba riešiť a e, operatívna analýza. E, v prípade nevyhnutne môžeme tiež aktívne podporiť vyšetrovanie v rámci spoločných vyšetrovacích tímov alebo poskytovať finančnú podporu alebo aj ľudské zdroje Myslím, že to tak stručne som mohol povedať k všetkým otázkam. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Ebner, za veľmi presné vysvetlenia, reakcie. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som navrhla následovný postup. Ďalšie kroky budú následovné. Vzhľadom na, na e, naliehavosť stanovisko, ktoré treba postúpiť rade, aby bolo možné pristúpiť k výberu a nominovaniu kandidáta v októbri. Naše stanovisko musí byť zaslané pánovi Sasolimu, predsedovi Európskeho parlamentu. Preto predsedníctvo, preto teda stanovisko, alebo výsledky tohto vypočutia budú postupené koordinátorom ešte dnes a na základe na základe e, ich diskusie potom poskytnú svoje stanovisko 6. septembra o 15.00. No a potom budeme môcť informovať o výsledku. Ak nebudú námietky, tak budeme takýmto spôsobom postupovať v rámci ďalších krokov. Ak nenamietate, Máte teraz kratučku prestávku do 16.00 a potom budeme pokračovať ďalším bodom nášho programu. Ďakujem. Sí, queridos colegas, vamos a continuar. Vážení kolegovia, budeme pokračovať ďalším bodom nášho rokovania. Prosím, zaujmite svoje miesta. Ide o bod číslo 18. Vypočujeme si prezentáciu o úlohách a činnostiach ehm, agentúry pre základné práva Prednesie nám ju pán riaditeľ Michael O'Flaherty. Viete, najmä tí, ktorí máte skúsenosť s prácou v tomto výbore, že ehm, agentúra FRA poskytuje parlamentu poradenstvo e, v oblasti základných práv o svojej vlastnej iniciatíve alebo na žiadosť parlamentu samotného. E, výbor LIBE spolupracovala, eh, spolupracovala s touto agentúrou a spolupracuje už eh, niekoľko rokov, a to v mnohých oblastiach. Eh, agentúra, agentúra predložila niekoľko legislatívnych návrhov aj na žiadosť nášho výboru. Takže, pán Oflagerty, nech sa páči. Ďakujem, že ste medzi nás dnes prišli. Máte slovo môžete nám predstaviť úlohy a činnosti vašej agentúry našim, aj našim novým poslancom. Takže udelujem vám slovo, máte 15 minút a veľmi pekne ďakujem už vopred. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za aha, také vrele prijatie, vážené poslankyňa a poslanci, členovia výboru. Som veľmi rád, že môžem vystúpiť pred vami. Ako povedala predsednička lepšie ako ja, by som to kedykoľvek mohol povedať. Náš vzťah je veľmi silný. Je to pre nás najdôležitejší vzťah, ktoré máme, ktorý máme v parlamente. A ďakujem výboru za historickú úlohu pri podpore základných a ľudských práv. Ja by som tiež chcel ešte oceniť váš sekretariát, ktorý je našim veľkým spojencom, e, Agentúra pre základné práva. Dovolte mi e, na záved e, pár základných údajov. Našou hlavnou úlohou je podporovať a pomáhať inštitúciám EÚ pri dohľade na dodržiavaniu ľudských práv inštitúciám, ja my myslím samozrejme parlament, komisiu, radu a členské štáty. Naša úloha nie je politická, nie je výkonná, ale je to poradná úloha, pomocná je to v podstate taká technická úloha. Súvisí to so základnými právami. My um, používame tento názov, pretože hovoríme len o ľudských právach, a, a, ktoré sú zakotvené v zákonoch EÚ. My nie sme takou nejakou všeobecným subjektom pre ľudské práva. Máme konfiguráciu špecifickú pre EÚ my sa zaoberáme tiež, alebo tie otázky, ktorými sa e, zaoberáme, tie e, dostávame každoročne alebo pravidelne e, v, vo viacročnom rámci. Viacročný rámec sa vyrokúva medzi troma spoluzákonodarcami a je pomerne široko spektrálnym a hlavné tematické oblasti, ktorým venujeme väčšinu našej pozornosti. Nie je všetko, pretože my môžeme prekročiť e, tento rámec, hlavne keď dostaneme nejaké žiadosti na no, akékoľvek inštitúcie, no a vaša inštitúcia, parlament, e, prostredníctvom tohto výboru e, najčastejšie nám posiela žiadosti, aby sme mohli pracovať v rámci nášho mandátu, ale nad rámec viacročného rámca. Máme k dispozícii veľmi veľa nástrojov, ktoré všetky využívame pri pomoci a podpore vašej práce. Dovolte mi pár z nich vymenovať a potom vám dám konkrétne prípady, príklady z viacročného rámca. Poprvé prieskumy naša agentúra vykonáva často globálne prieskumy v oblasti ľudských práv z hľadiska držiteľov práv my sa pýtame držiteľov práv na všetky možné otázky, aké majú skúsenosti, aby sme umožnili zákonodarcom reagovať na ich potreby a problémy. Konkrétne prípady, príklady uvedem neskôr. A po druhé, ehm, okrem zhromažďovania údajov, e, tiež e, skúmame kvalitu, aplikovaný výskum, tom e, zameraný na to, čo funguje a čo nefunguje v kontexte problematiky v členských štátoch. Ja som tiež hovoril, ako pracujeme vo všetkých členských štátoch a jedna z čier našej práce je, ktorá je veľmi dôležitá, v zmysle, pokiaľ je to relevantné, vytvárame, generujeme porovnateľné údaje medzi členskými štátmi. Nevyberáme si len konkrétnu krajinu, chceme, aby ste mali prehľad o tom, ako sa niektoré veci riešia alebo neriešia. V takom komparatívnom pohľade tiež robíme e, verejné e, správy v špecifických otázkach e, pravidelne. Zatiaľ je to teoretické, o chvíľu uvediem konkrétne príklady. No a predposledná z pracovných oblastí je, že agentúra, ktorú ľudia mnohí poznajú, je teraz tiež aktívna priamo v teréne a nie sme len teoretici, ktorí sedíme v kancelárii, sme priamo v teréne a zaoberáme sa otázkami, kde môžeme niečo, ktorým sa môžeme vyjadrovať, či je to budovanie kapacít a podpora ľudí v teréne, ktorí sa snažia niečo zmeniť. No a posledný spôsob práce a uvediem konkrétny kontext, že v priebehu 12-ročnej činnosti my máme zvolávaciu právomoc, môžeme ľudí spojiť, aby sme sa snažili niečo zmeniť. No a teraz tieto abstraktné veci na realitu, no, tie oblasti, ktoré sa zaujímajú. Poprvé, to je migrácia. Migrácia je jedným z hlavných bodov našej práce. My sa zaoberáme otázkami a vždy, pri každej príležitosti toto leto sme veľmi hlasno upozorňovali na úmrtia v stredozemnom mori. Sledovali sme činnosť lodí, ich, sledovali sme súdy a právne súdne procesy. Keď ľudia pristanú na brehoch Európy, tak my sa angažujeme v príjmacích bodoch a konkrétne hlavne v tých hotspotoch, kde úzko spolupracujeme s EASO, Frontexom, ostatnými národnými aktérmi my eh, sa snažíme reagovať na výzvy pre ľudské práva, sa objavia, my sa zameriavame na ochranu detí a, a rovnako eh, sa snažíme posilniť kapacity, reakčné kapacity eh, v boji proti sexuálnemu zneužívaniu. A keď hovorím reakčné kapacity, tak myslím všetko od, od porád alebo rád k tomu, kde v táboroch umiestňovať osvetlenie až po konzultácii o ľudskej dôstojnosti a tak ďalej. No my zaoberáme a sledujeme celý príbeh migrantov prieťaž po integráciu. Robíme prieskumy na tieto témy no a v oblasti migrácie, toto je jedna z tých oblastí, kde vydávame pravidelné správy e, detailne. Každé 3 mesiace vydáme správu o situácii v tých najzasiahnutejších členských štátoch. E, a to sa vníma ako spolahlivý zdroj e, detailných informácií. A druhá z troch oblastí, ktorú, ktoré uvediem príklady na úvod, to je tematická oblasť bezpečnosti, spravodlivosti a digitálneho prostredia. Toto je oblasť, e, kde naša angažovanosť je stále silnejšia a to aj vďaka žiadostiam, ktoré dostávame od vás. Napríklad na základe žiadosti, vašej žiadosti spred niekoľkých rokov, e, my sme e, preskúmali ľudské práva a operácie spravodajských služieb v členských štátoch. No a toto eh, je, kvalitatívny výskum eh, našej agentúry. Sledujeme zákony, ale aj eh, praxa. Vy ste nás tiež požiadali, aby sme sa zobrali otázkami základných práv pri vývoji veľkých databáz na hraniciach EÚ. No a, a toto vašej práci a ste zohľadnili mnohé e, z vecí, ktoré sme vám navrhli. No a čo sa týka rozvoja databása, e, s tým je spojená otázka interoperability a databáza, kapacita spolupracovať medzi sebou. No a tu vďaka vám e, sme sa sústredili na túto otázku a videli sme, že naše odporúčané analýzy boli Hm, prijaté. No a v tomto sektore, musím ešte povedať, my sme presvedčení a veľmi úzko sa zaoberáme povaním otázok eh, základných práv, eh, rozvoji umelej inteligencie. Nedávno sme zverejnili dve správy. Eh, v posledných týždňoch jedna o dirty data, takých špinavých dátach, dopady na naše životy v prípade, keď tie, tie, tie dáta uh, umelú inteligenciu z našich životov sú nesprávne. Uh, a tretia a posledná oblasť ilustrovanie našej práce, to je oblasť uh, kvality a nediskriminácie. Uh, tým sa dostávam našim výskumom. My sme veľmi hrdí na naše prieskumy a výskumy. A z vašich reakcií vieme, že to je pravdepodobne najúžitočnejší materiál, ktorý pre vás vytvárame, či už je to v parlamente alebo v iných inštitúciách. Násilie páchané na ženách a e, my, nám sa podarilo mm, to, e, dostať to medzi priority alebo židovská obec v Európe, ich skúsenosti minulý rok e, sme zverejnili nálezy a dostal to tento výbor o tom, čo to znamená byť dnes v Európe židom. Spustilo to eh, verejnú debatu. No a debatu, ktorá je potrebná. Menšiny v Európe, hlavne menšiny migrantov, Rómovia tiež, ale aj migranti v Európe. To je tiež eh, stála téma našich rozpráv. No a dva posledné príklady, ktoré nás čakajú. Koncom tohto roka zverejníme eh, druhý prieskum o tom, aké sú skúsenosti eh, ľudí LGBTI v eh, Európe. A dostali sme množstvo odpovedí, 120 tisíc, 120 tisíc odpovedí sme dostali eh, na náš online prieskum, neviem vám povedať stále výsledky, pretože to sa stále skúma, ale my sme privítali, aby sme mohli výsledky prieskumu vám predstaviť, ak by ste to považovali za dôležité. No a druhý prieskum je, že koncom tohto roka spustíme a začiatkom budúceho roka výsledky globálne prvého prieskumu o základných právach a o prístupe k základným právam v populácii. Zatiaľ to nikto eh, neurobil pred nami. Ja sám som veľmi zvedavý na výsledky, no a ešte predtým, než ukončím, ako spolupracujeme s vami. A v priebehu rokov e, sa vyvinulo viacero spôsobov našej spolupráce. Ja som celý deň sa rozprával s Írmi, takže mi prosím, odpustite. No prvý spôsob, ako spolupracujeme, to je takto napríklad formálnymi stretnutiami na pôde výboru LIBE, No a pokiaľ nás budete pozývať, aby sme vás, na, vám predstavovali naše nálezy a správy eh, v oblastiach, ktoré vás zaujímajú, my veľmi radi prídeme. Tento kontakt si veľmi vážime. Ale nie je to len táto formálna angažovanosť. My sme tiež eh, ochotní kolektívne a individuálne je eh, vám dispozícii ako zdroj informácií. Máme oveľa viac údajov a analýz, ako zverejňujeme v správach a našich nálezoch a chceme sa o to s vami podeliť. My sme tu k vašim službám, takže každý člen tohto výboru, ako aj výbor ako celok sa môže na nás poliehať, že budeme, vás budeme informovať. Po tretie, my stále budeme reagovať na vaše žiadosti, či už to bude o kvalitatívny výskum, alebo stanoviska o citlivých otázkach ľudských práv. Hovorili sme informovali sme vás o hotspotoch na základe takéto žiadosti, alebo či to je, sú to žiadosti o informácie o legislatíve, ak to budete potrebovať, tak môžeme vám poskytnúť právne analýzy návrhov zákonov. Tiež by ste sa zúčastňovali našich podujatí. Každé tri roky usporadúvame na dôležitejšiu diskusiu o otázkach ľudských práv v Európe. To je Fórum pre ľudské práva. Uskutočňuje sa to vo Viedni najbližšie sa uskutoční v roku 2021. Líbe neustále vysia silné delegácie, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v práci tohto fóra a dúfame, že to práč bude pokračovať. No, dúfame, že nás navštívite vo Viedni. Samozrejme máme aha, každé dva roky oficiálnu misiu k nám, ale a chceme vás informovať, že naše dvere sú neustále otvorené len každé dva roky. Takže Eh, radi by sme privítali príležitosť, aby sme vám lepšie eh, umožnili pochopiť, čo robíme, aby sme vás prakticky podporili v vašej práci. No a na záver, hovoril som o Viedni, takže naše sídlo je vo Viedni. Máme 105 eh, zamestnancov alebo ľudí, ale keď spočítame za všetkých ľudí, s ktorými spolupracujeme, na naše bude 155 22,5 milióna eur náš rozpočet na rok 2019, ale z toho len 6,5 milióna to je rozpočet na našu prevádzku, takže všetko, čo som tu opísal, mnohé, čo som, ktoré som tu, ktorých som nehovoril, to je 6,5 milióna eur, čo samozrejme nie je dosť z na tie úlohy a výzvy, ktorým čelíme. Veľmi pekne ďakujem pán Flagaty. Určite určite eh, výbor LIBE vyšle silnú delegáciu na uvedené fórum. Takže nech sa páči, kolegovia, máte slovo. A ako prvá vystúpi pani Jaroka. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán riaditeľ, ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu. Ďakujeme, že, ďakujeme za to, že ste opätovne prišli medzi nás. Ďakujem za poskytnuté informácie. Dve otázky, ak dovolíte. Dnes ráno prišiel medzi nás pán Timmermans. Hovoril o otázkach právneho štátu. Ja som sa ho spýtala, ako on vidí e, metodiku práce, pretože veľa, najmä písomných nástrojov, ktoré máme k dispozícii na boj proti porušeniam princípov právneho štátu, sú tu, ale nie sú využívané. Máme mnohé teoretické nástroje, ale nie sú v skutočnosti využívané. Komisia v minulosti využívala aj dvojité štandardy v tejto oblasti, čo urazilo niektoré, čo, čo sa dotklo niektorých členských štátov. No a druhá vec, ako ďaleko sme sa podľa vás dostali v práci na spise, ktorý sa týkal Romov a otázkach okolo chudoby. Ja chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi v roku 2011 pomohli pri príprave romskej stratégie. Dnes e, s pomocou fínskeho presne sa snažíme trošku posilniť tento dosie vy ste mi e, údaje vyhľadali, za to vám veľmi pekne ďakujem, ale predsa len pocitím, že nám chýba také dobré monitorovanie. A keď máte teraz vynikajúcich kolegov v kanceláriách, ja viem, ako vyzerá to know-how, ale všetci kolegovia mi vysvetlili, že to, čo chýba, je to, čo ja ako antropolog by som uvítala a to je práve ten e, výskum v teréne, teda tie e, fokus skupiny. Čiže ja by som bola, ehm, ide, ide teda o financovanie vo výške, je teda projekt, ročný projekt vo výške milión eur a um, možno, že by sme mohli uh, pomôcť uh, vášmu týmu, mohli by, mohli by sme sa mohli by sme spolupracovať na týchto projektoch uh, na boj proti chudobe. Ďakujem veľmi pekne, poprosila by som aby ste sa snažili kolegovia dodržiavať rečnícky čas jednu, dve minútky. Ďakujem veľmi pekne. V každom prípade teraz už eh, má slovo pani Espurek. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán riaditeľ, ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu. Vítam vás medzi nami. Ja som pracovala v tejto oblasti v Poľsku. Cením si preto veľmi vašu prácu, vaše výskumy. Teraz som správodajkyňou pre dosie, ktorý sa týka pristúpenia EÚ k dohovoru Rady Európy, ktorý sa týka domáceho násilia. No a mm, máme tu prieskum o domáceho násilia. Rozumiem tomu tak, že niektoré členské e, štáty sa, sa teda zúčastnili tohto prieskumu, takže chcem sa spýtať, o ktoré členské štáty ide, ktoré členské štáty sa zúčastňujú toho pilotu, aké údaje sa využívajú a ako vyzerá metodika, ktorá sa na tento prieskum využíva. Chcem sa zároveň e, popýtať, e, máte viac informácií? E, k e, prieskumu ohľadne LGBTI. Prieskum bol spustený tento rok v maji. Rozumiem tomu tak, že konečný, konečné zistenia budú v dispozícii v roku 2020, ale máte už v dispozícii nejaké predbežné zistenia? Veľmi pekne ďakujem. A som naozaj veľmi rada, že ste prišli medzi nás na výbor LIBE. Veľmi pekne ďakujem pani Spúrek. Pani Dalí. Okay. Señora Dalí, tiene usted la palabra. Ďakujem veľmi pekne. Vítajte medzi nami. Ja sa veľmi teším na spoluprácu s vašou agentúrou. Počula som len to najlepšie výskum, ktorý ste realizovali na to, aby ste nám poskytli zistenia, dôkazy. To je vynikajúce. Ja sa chcem spýtať, či vás požiadali o nejaké stanoviská k dôsledkom, na, ak, aké, o tom, aké, aké môže mať dôsledky Brexit na ľudské práva a na základné práva. Mám na mysli napríklad nejaké právne problémy, extradície, čiže um, mám na mysli ľudí, ľudí ktorí, na ktorých sa stiahuje európsky zatýkač a ktorí um, sa majú presunúť do, do Spojeného kráľovstva. Čiže chcem, chcem sa spýtať na to, pretože v prípade Brexitu by Ehm, by eh, takýmto ľuďom mohla byť by títo ľudia mohli zostať bez ochrany. Ja si myslím, myslím si, že neexistuje žiadny precedens tretej krajiny, na ktorý, ehm, ktorý, by si, ktorý by Spojené kráľovstvo mohlo využiť. Neviem, pýtam sa, boli ste požiadaní o stanovisko k tejto otázke, ale možno, že Európsky súdny dvor zareaguje. Um, neviem, požiadali vás už o stanovisko k tejto otázke, alebo ako, ako by sme vás mohli zapojiť a oficiálne požiadať o stanovisko? Ako, ako by sa jednotlivec, povedzme, mohol na vás obrátiť v podobnej veci? Konke, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pán riaditeľ. Ja som bývalou ministerkou pre demokraciu v švedskej vláde a mala som príležitosť sa oboznámiť s vašou prácou a vtedy vo mne vyvolalo obavy a stále mám z toho obavy je to, že e, FRA má možnosť e, nám poskytnúť údaje a fakty. Vy ste hovorili o obmedzenom rozpočte a ako riaditeľ ste tým, ktorý má najlepší prehľad o tom, čo môžete urobiť vzhľadom na rozpočtové prostriedky. Ja teda rozmýšľam, že Môžete nám uvieť nejaké príklady toho, že e, čo by ste chceli poskytnúť, ale nemôžete? Ďakujem veľmi pekne. Marena. Ďakujem veľmi pekne. Dnes ráno sme mali výmenu názorov s pánom Timmermansom ohľadne témy princípov právneho štátu a vaša agentúra, úloha vašej agentúry je ochrana základných práv. Pred dvomi rok, rokmi e, bolo povedané, že 500 európskych občanov sa nachádza na e, čiernom zozname. To znamená, že e, sa nemôžu zúčastňovať politických samitov, ako napríklad posledný summit v Biarici. No a, mm, ale mm, sloboda pohybu v Európskej únii je základným právom. Pýtam sa, či viete o existencii tohto čierneho zoznamu a ako to vnímate, ako, aký, aká je, aké sú vaše úvahy v tomto smere. Pani Intveld a ešte jeden rečník následne a potom zareaguje náš host. Ďakujem, ja budem naozaj len stručná. V prvom rade, pán Flagerty, veľmi pekne uh, Ďakujem e, za to, čo robíte. Nevždy sa vám dostane verejne e, ocenenia, ale ja si myslím, že vykonávate obrovský, obrovský kus práce, vynikajúcu prácu. No, Jedna poznámka. Pani Livia Jaroka už predtým uviedla, že niekedy je to, niekedy je spôsob, ako, akým Európa e, funguje, ehm, možno niečím, čo sa dotkne európskych krajín, pretože krajiny môžu mať iné názory. Niektoré krajiny to privítajú, niektorých sa to dotkne. A vy sa zaoberáte otázkami, ktoré sa týkajú diskriminácie, nenáv- nenávisných prejavov a podobne. A my máme tendenciu e, riešiť e, konkrétne špecifické skupiny v spoločnosti, ktoré, ktoré sú z toho vinné. Viem, vieme, že tu máme politické strany, náboženské skupenia, ktoré takisto sa môžu venovať, mať takéto prejavy ale um, máte pocit, že máte určitý manovací priestor na to, aby ste kritizovali vlády a ste ochotní akým spôsobom nenávisné prejavy zo strany predstaviteľov vlád či politických strán, akým spôsobom tieto prejavy eh, prispievajú k, k klíme chybajúcej bezpečnosti eh, pre občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ešte dvaja rečníci, ešte jeden rečník sa prihlásil, no ale potom už uzatváram rečnícky zoznam. Takže pani Strik, nech sa páči. Ďakujem pánom Flaherty. Ďakujeme za prezentáciu a aj za prácu, ktorú vykonávate. Ja využívam vami zhromaždené informácie Využila som to aj pre správu, na ktorej som pracovala pre Radu Európy. Možno, že by ste nám mohli povedať niečo o vašej spolupráci s Radou Európy, či sa doplňate, mm, či treba tú spoluprácu zlepšiť a ak by sme porovnali prácu Rady Európy, tak zdá sa, že tam je trošku rozsah práce širší, ehm, majú sa tam iné metódy, spontánne radia členským štátom, nabádajú vlády, aby niečo robili alebo zdržali sa nejakých krokov. A možno, že to je aj doplnenie už predchádzajúcich otázok. Aký je rozsah vašich činností a máte pocit, že váš mandát je dostatočne e, široký a silný na to, aby naozaj mohlo dôjsť k zmene niektorých politik a praktik ďalej. Pokiaľ ide o témy, vy ste hovorili o migrácii. Áno, Európa sa koncentruje aj na, aj na externú dimenziu politiky. Čo robíte v tomto smere a Máte pocit, že váš mandát je dostatočný v tomto smere? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ešte dve vystúpenia, ale potom už končím čínsky znam pán Fanden z Striške, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vašu prezentáciu. Pokiaľ ide o teda viem, že vaša práca vychádza z údajov. Ja som pripravoval publikácie najmä k islamofóbnym útokom a zdá sa, že Zdá sa, že teraz e, dochádza e, k veľkom počtu týchto útokov a bola tu, bola tu sú tu teda krajiny, ktoré majú údaje, ktoré sa týkajú pôvodu e, tých, ktorí spáchali tieto útoky a viem, že e, nedá sa práve k takýmto údajom všade dostať. Niekde áno. Ja sa chcem spýtať, aký, aký, aký je pôvod, aký, aký je profil viny tých, ktorí e, spáchali tieto útoky. Ďakujem veľmi pekne. No a pán kampani, pani Kanko bude poslednou rečničkou v tomto kole. Ďakujem. Prepačte. Možno mi ušla jedna časť prezentácie, prišla som neskôr. Chcem sa vyjadriť k, pra- k ženským právam. Ja som využila vaše správy. Uh, v rámci mojej prechádzajúcej práce a jedna z troch osôb utrpela nejaké násilie sexuálnej povahy a každá piatá osoba zažila nejaký, nejak, zažila nejaký sexuálny harassment. A v týchto správach a mohli by ste nám niečo vysvetliť, e, ako ste pripravovali nový prieskum, pokiaľ ide o rodovú rovnováhu a mohli by ste, mohli by ste nám povedať, ako by sme my mohli nápomôcť tejto situácii. Ďakujem veľmi pekne. Máte 10 minút na to, aby ste zareagovali. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Urobím, čo je v mojich silách, pani predsednička. Pani Roka sa pýtala na nástroje k princípom právneho štátu a na rozsah, do, do, v rámci ktorého ich možno využiť. Jedna z vecí, ktoré predstavali výzvu, bolo nájsť e, porovnateľné dôkazy vo všetkých členských štátov, ktoré by sme mohli využiť e, pri práci na mechanizme. A Tieto, toto vlastne, tu musím povedať, že e, údaje e, zohrávajú samozrejme veľkú úlohu. My zoskupujeme tie údaje, ale neviem, čo pán Timmermans uviedol, ale my sa konkrétne e, odvolávame na informačný, my, my, my, my teda pracujeme na informačnom systéme a to sú, to sú to je akoby také zoskupenie, v rámci ktorého agregujeme všetky údaje a cieľom, cieľom e, tohto mechanizmu je pomôcť vám a e, pomôcť vám pri vašej práci. Následne ste sa vyjadrili k rómskej otázke. Áno, práca, ktorou podporujeme e, prácu na tejto téme, teda tie, tie výsledky sú sklamaním. Nemáme veľa údajov a súhlasím s vami, že dobré monitorovanie, efektívne monitorovanie možno vždy posilniť. A v tomto kontexte s veľkým záujmom sledujeme rokovania o novom rozpočte a e, diskusie o kondicionalite v spojitosti so základnými právami. Um, prostriedky, napríklad hovorí sa o národných inštitúciách, e, ktoré by, ktoré by mali mať e, silnejšiu úlohu v tomto smere a hovorí sa o tom, že by sa mali viac zapájať e, do práce. Takže budeme sa snažiť, aby sme to uvedli do praxe. No a potom, pokiaľ ide o tú konkrétnu iniciatívu, pani Jaroka, ak by ste možno mohli, bilaterálne by, sme si, by ste mi mohli uh, by ste mohli informovať podrobnejšie, pretože neviem vám teraz na to zareagovať, nemám stok informácií. Pani Burek, vy ste sa pýtali na e, metodiku v súvislosti s domácim násilím, musím, teda s násilím na ženách. Ja nemám túto informáciu, keďže to, tento prieskum prebehol predtým, než som sa než som začala pracovať e, v agentúre, pokiaľ ide o LGBTI prieskum. Áno, Výsledky budú budúci rok, ale už e, vopred poskytneme niektoré údaje pred koncom roka. Pani Dali, ehm, ďakujem za otázku. My sme neboli doteraz zapojení do analýzy dôsledkov Brexitu v súvislosti s základnými právami. Ale dobre, začnem inde. Dokážete si predstaviť, že mám, mám na tom osobne obrovský záujem. Možno, že neviete, ja som bol komisárom Komisie pre ľudské práva v Severnom Írsku, čiže sledujem to veľmi podrobne, ale na teraz sme do toho zapojení neboli, pretože pre agentúru ako je naša je dôležité, aby sme nekomplikovali postup, e, postup negociácií, ale keď nastane správny moment, aby sme sa do toho zapojili, tak budeme na to pripravení. Samozrejme, musíme tak urobiť na základe žiadosti. Musíme byť o to požiadaní, ale určite, ak nastane správny moment, ak dostaneme takúto žiadosť, tak, tak, tak, tak sme, sme pripravení spolupracovať. Pani Konke, vy ste sa pýtali na rozpočet náš rozpočet a na to, do akej miery eh, je uspokojivý, povedzme, tento rozpočet, alebo nám umožňuje eh, realizovať našu prácu. Áno, my by sme radi robili napríklad testovanie v súvislosti s diskrimináciou, podobne, podobne ako robí OECD na globálnej báze. Radi, radi, radi by sme sa pozreli na to, ako to ako na, na, na, krimi, na diskrimináciu e, v rámci pracovných miest, v rámci zamestnania. Takže mm, takéto testovanie by sme radi robili. Je nákladné, nedokážeme ani len začať e, s takýmto testovaním, pretože na to nemáme príslušné zdroje. No a potom ďalšie oblasti, e, kde možno môžeme urobiť viac. ale keď, keď hovoríme, že sme pritomní v teréne v Grécku, tak Eh, trošku som to prehnal, máme tam jedného zástupcu a preto hovorím, potrebujeme viac ľudí. Myslím, že robíme dobrú prácu, ale môžeme urobiť viac. Um, ten, nemôžeme jednoducho uh, len ad hoc návštevu vyslať. Všetky tieto, všetky hotspoty, tábory, centra by sme mali pravidelne návštevovať. Nemáme ale na to zdroje, zkrátka. No a teraz e, trošku upravujeme náš rozpočet na budúci rok, e, aby sme ho prezentovali rade. Mm, napríklad máme nejakú oblasť, kde robíme aplikovaný výskum, napríklad e, postihnutých, ktorí majú pracovať v nejakom spoločenstve a povieme si, dobre, a teraz pomôžeme aj členským štátom, aby mohli uplatniť naše výsledky v praxi. Čiže ale nedá sa. Nedá sa, pretože máme e, pretože nás zväzuje, sa to k zdrojov, nemáme na to rozpočet. Inštitúcie, spoluzákonodárca e, navyšuje rozpočet mandáty agentúry, ktoré majú citlivé úlohy v súvislosti s ľudskými právami, napríklad EASO. Hovoríte im, aby, aby pracovali, aby konali v súlade s, prav, v súlade s dodržaním ľudských práv. A potom sa oni na nás obrátili, sme im pomohli, ale my jednoducho nemáme na to rozpočet. Čiže oni možno získajú celý tým nový, ale ja osobu navyše, aby im pomohla v súvislosti s touto analytickou prácou, nemáme. Čiže naozaj spoluzákonodárca musí, musí uznať, že potrebujeme dodržiavať súlad s pravidlami, respektíve s rešpektovaním ľudských práv, takže prepačte, ak nevyslovím dobre vaše meno, ale my eh, nie sme dobre vybavení na to, aby sme sa venovali individuálnym prípadom, mm, aby sme riešili údajné porušenia. My sa snažíme zachytiť eh, veci, ktoré sa týkajú možných porušení základných práv a snažíme sa vám o nich dať vedieť cestou našej výročnej správy. Zabudol som na ňu, každý rok vám ju predkladáme a uh, tieto problémy zachytávame tam, ale samozrejme, toto je vec v európskej právomoci. Čiže my samozrejme rešpektujeme aj to, že to nie je v našej právomoci. Pani Antvald, vy ste sa pýtali, či by sme sa obávali kritizovať vlády. Nie. Boli by sme ochotní e, pozerať sa na zneužívanie ľudských práv politických lídrov. Áno, už to robíme. Keď sa pozriete na našu výročnú správu, tak e, tá sa nezdráha e, poukázať na situácie, kde vidíme problémy aj v oblasti nenávisných prejavov. Mám na pamäti e, konkrétne poukázania, kde nenávisné prejavy sme poukázali na krajiny, kde je to tak, že je to natoľko zaobalené, že lídry, lídrom to prejde. Pani Strick sa pýtala ohľadom spolupráce s Radou Európy. E, tu by som mal povedať, som veľmi rád, že ste um, sa opýtali, pretože môžem povedať niečo dôležité. Keby sme nemali vynikajúcu spoluprácu s Radou Európy, tak uh, uh, by to bolo zložité. V podstate e, e, práca s Radou Európy je doplňujúca s našou a veľa sa nám podarilo. Máme rozličné funkcie, my nemáme e, justičnú funkciu, sú tu rozdiely v mandáte. Ehm, Eh, potom eh, stretávame sa takmer každodenne, aby sme zosúľadovali, zosúľadovali našu prácu, čiže tým dosahujeme tie princípy, ktoré som práve spomenul. Máme eh, nominant Rady Európy v, našom, v našej rade, to je veľmi dôležité. A môj osobný vzťah napríklad s komisárom pre ľudské práva mm, je veľmi dobrý. Eh, Rada Európy má širší mandát než my, samozrejme, ale povedal by som, že nie sme eh, eh, jediný, jedinou agentúrou pre základné práva. Celá Európa má mandát e, v oblasti ľudských práv e, vrátane vás, čiže e, my nie sme jediní, ktorí poukazujú na dodržiavanie zásadných práv. Vždy máme väčší mandát, naša rada vždy požadovala silnejší mandát, ale to by bola moja všeobecná odpoveď. Potom jedna, jeden aspekt k mandátu. Máme takú anomáliu. Mm, nie je to E, zosúladené, nie je to e, zosúladené s e, chartou základných práv, my, aby sme sa zaoberali porušovaním ľudských práv, tak musíme na to dostať požiadavku a technická revízia nášho mandátu by mohla toto upraviť. Potom otázka Pani Strick, vy ste sa pýtali na externú dimenziu eh, migračnej politiky. Eh, eh, dá sa povedať, že sa dívame na mm, externé aktivity členských štátov alebo inštitúcií. Mandát nám bráni dívať sa alebo zavrievať sa na opatrenia tretich štátov. V tom je odlišenie. Pán Van Tendríše položil otázku, ohľadom aspektov, či sa pozeráme na Eh, obeti eh, útokov, či hľadáme pachateľov, eh, samozrejme podľa toho, s kým hovoríme, a do takej miery vlastne ako som povedal, že otázka je rozličná v migrácii, tak musíme bojovať proti mýtusu migrácie. Napríklad mm, je tu mýtus, že migranti priniesli sexuálne E, e, násilie do Európy. E, povedať, že migrant eh, spáchal sexuálny zločin je rozdiel ako tvrdiť, že eh, migranti priniesli sexuálne násilie do Európy. To tu už dávno bolo predtým. Eh, potom od pani Kenkl posledná otázka. Mm, potom tu bolo viacero otázok v oblasti práv žien. My sme pevne zaviazaní podporiť mm, v oblasti ľudských práv ženy disagregáciou, rodovou disagregáciou e, vo všetkom, čo robíme. Už nikdy e, nebudete vidieť prieskum e, o ľudských právach, ktorý tam nebude mať explicitne uvedený rozmer žien. Takže pokiaľ je otázky Eurostatu a príprav E, prieskumu o, nena- o násilí voči ženám. Nemám tu ešte detaily a môžem pani Kenko čoskoro budem môcť poskytnúť túto informáciu bilaterálne. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Dúfame, že sa čoskoro uvidíme. Pane ťa, samozrejme, samozrejme, naša spolupráca pokračuje, sme v kontakte. Dobre, o minútku. Potom začneme posledným bodom dnešného zasadnutia. Vážení kolegovia, budeme pokračovať ďalším bodom nášho zasadnutia. Ide o prezentáciu úloh a činností Európskeho dozorného dôstojníka pre osobné údaje. Prezentáciu nám prednesie pán Vieviorovský Hneď vám odovzdám slovo na 10 minút a potom bude nasledovať kolo otázok a odpovedí. Ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli na výbor Libe. Eh, pani predsednička, vážení členovia výboru, ďakujem, že ste Eh, pozvali Európskeho dozorného úradníka pre ochranu úradu údajov eh, eh, na tento výbor. Je cťou sem prísť tak krátko po voľbách. Zároveň by som si želal, aby som tu nebol, pretože náradzam pána Giovanniho Butanaliho, ktorý pred dvoma týždňami tragicky zahynul Pán Giovanni mal obrovský rešpekt e, voči tomuto výboru a jeho členom a a myslím si, že ten pocit bol e, e, vzájomný vzhľadom na množstvo príležitostí, kedy bol pozvaný tu prehovoriť. Všetci jemu blízky boli dotknutí prejavmi súcitu, Takže e, je mojou smutnou úlohou nahradiť ho. E, e, najväčšia podsta je pokračovať v práci tohto úradu najprv ako asistent dozorného úradníka a potom ako dozorný úradník. Už viacerí ho poznáte, ale sú tu aj, ste ho poznali a noví, sú tu noví členovia, ktorí um, ho nepoznali, takže uh, dovolte mi uh, niečo povedať o uh, úlohe Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Uh, pokiaľ ide o ochranu uh, údajov, tak uh, uh, príslušné dokumenty uh, sú vám k dispozícii, boli zaslané mailom a sú aj na USB kľúčoch. Takže toto je nezávislá funkcia, e, ktorá posudzuje, ako sú e, kontrolované e, tieto údaje, takže chránime osobné údaje a súkromie a podporujeme dobré postupy v 67 inštitúciách a orgánoch, ktoré, nad ktorými máme dozor. Špecifické úlohy sú stanovené v nariadení 2018 7029 a ďalších a spadajú do troch hlavných kategórií. Dozorná úloha, ktorá zahrania aj mm, Europol a Eurojust. E, konzultatívna úloha to je Eh, poradenstvo pre, eh, eh, pri navrhovaní európskej legislatívy, ako aj implementačné opatrenia. Máme monitorovať rozvoj technologického pokroka, predovšetkým v sektore IT, mm, ktorý má dopad na ochranu údajov. Potom máme kooperatívne úlohy, ktoré zahrňajú mm, úzkú spoluprácu s národnými orgánmi pre ochranu údajov e, na základe e, Rady pre e, ochranu údajov a tam poskytujeme sekretariát nezávislosť nášho orgánu je zásadnou súčasťou ochrany základných práv a je to zakotvené v charte aj v zmluve o fungovaní Európskej únie. Čo tento e, úrad e, e, robí. Zachádza to do obrovských podrobností, ale je to v súlade s úlohou takýchto orgánov už odkedy vlastne začali vznikať pred 10 ročiami. Kombinujeme funkciu kombudsmana, auditora, ombudsmana, e, e, vzdelávateľa a presadzovateľa. Tento model je reflektovaný e, v orgánoch na národnej úrovni, ako aj na, na iných úrovniach podujatia a vývoje od prípadu Edwarda Snowdena až k iným e, katapultovali e, e, ochranu údajov do popredia. Ehm, už tu nejde len o jednoduché e, e, priestupky, ale e, je tu obrovský ekosystém zozbieraných údajov o vás, o nás, o našich priateľoch, rodinách do zariadení, cez senzory do rôznych zariadení, ktoré sú medzi sebou stále viac a viac interoperabilné. Boli sme znepokojení, že eurovolby, tento rok by boli okamih, kedy tieto údaje začnú byť eh, eh, zneužívané pre politickú manipuláciu, ale zdá sa, že ehm, eh, ochrana opatrenia, ktoré boli prijaté, boli efektívne. Takisto sme skúmali, ako parlament a inštitúcie využívajú sociálne médiá a osobné údaje, aby komunikovali s verejnosťou a kampaňami. Následne na GDPR a parlament prijal zákon v oktobri minulého roka, o spracovaní osobných údajov eh, v európskych inštitúciách, orgánoch a eh, agentúrach a toto reguluje, eh, ako EDPS funguje. Na tomto budujeme našu kultúru. Urobili sme 13 inšpekcií návštev inštitúcií a orgánov minulý rok. Už tento rok sme zorganizovali viac školiacich podujatí ako celý minulý rok. Jedna z našich úloh bola naša zodpovednosť eh, mať dozor nad orgánmi v, v, v sektoroch eh, justičnej spolupráce a presadzovania práva. Na toto máme e, vysoko vyškolený expertný tým. Mm, mám e, na mysli Europol od roku 2017, ale aj Eurojust a v najbližšej budúcnosti aj e, úrad Európskeho prokurátora. Už sme urobili 4 inšpekcie Europolu vrátane jednej, ktorá bola nasmerovaná na e, e, boj proti terorizmu. Môj tým špecialistov, teda takisto sme začali robiť Eh, kontroly eh, web stránok inštitúcií a orgánov. Eh, takže bola posilnená naša úloha ako úloha poradného orgánu a komisia je povinná nás konzultovať. Takže my sme oslovovaní ako prví z Takže e, keď e, sú konzultované obidva e, úrady, tak vtedy sú zohľadnené reakcie obidvoch úradov. Ale sme vám k dispozícii monitorovanie relevantných vývojov Eh, informácia, komunikácie, technológií, to, to je eh, ako eh, toto zachádza nad rámec dohľadnej úlohy alebo poradnej úlohy pre európske inštitúcie. Snažíme sa poskytnúť znalosti o nových výzvach, ktoré vznikajú technologickým vývojom a vyzývame vás, aby ste e, si preštudovali naše správy, kde sa popisujú technické, technologické inovácie a ich dopady. E, najnovšie vydanie sa e, venuje smart speakerom a virtuálnym a rôznym vizuálnym, teda rôznym aplikáciám môžeme očakávať e, prieskum e, zaujímavých opatrení o umelej inteligencii a bude to mať dopady na ochranu údajov. A som presvedčený, že používanie, využívanie technológií umelej inteligencie si vyžaduje právne a, a etické e, opatrenia a zábezpeky E, toto všetko sa musí diať v súlade s existujúcimi hodnotami a základnými právami. Základné práva e, e, sú celosvetovým problémom, čiže aj otázky tretich krajín sú pre nás zaujímavé ochrana súkromia a operatívnejšie oblasti musí, musia byť preskúmané EDPS e aj inými inštitúciami, ktoré e, sa tým zaoberajú. E, hoci sme jednou z 29 agentúr, pokladáme našu úlohu za jedinečnú. Náš príspevok je príspevok jediného orgánu, ktorý sa vyjadruje z celej európskej e, perspektívy všetkým týmto výzvam a tým najväčším e, problémom, ktorým budeme musieť čeliť v najbližšej budúcnosti. To zahrňa aj e, nové nástroje, ktoré sú poskytnuté orgánom ako napríklad právomoc postihovania. Toto sa stane v najbližšej budúcnosti, keďže prípady E, podliehajúce GDPR podliehajú len nedávnemu dátumu. Zmena e, možného e, podnikateľského modela tých, ktorí, ktorým sa poskytujú naše údaje, to je najväčšia zmena. Ešte stále je tu množstvo bodov, ktoré boli nedokončené a predovšetkým sa to týka mm, pravidiel e-privacy, ktoré ešte neboli e, dokončené a takisto sa to vzťahuje e, na rozdiely, pokiaľ ide o e, dozor a nad tzv. Tretím, minulým tretím pilierom. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s parlamentom, ktorý bol vždy našim hlavným spojencom pri hľadaní spoločných riešení. Chcel by som teda vás pozvať na vzdanie úcty pána môjho predchodcu a samozrejme, že E, toto vám ešte bude e, oznámené. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som vám rada poďakovala za vaše vystúpenie, ale niekedy, niekedy um, niekedy je rýchlosť trošku problematická. Takže ďakujem ešte raz. Pán Giovanni Butarelli bol osobnosťou, ktorý, ktorého sme vždy radi videli na pôde nášho výboru. Um, rešpektujeme ho a ctíme si jeho pamiatku, pretože to bola naozaj... Eh, on bol veľmi spolahlivým partnerom, veľkým obhajcom európskych hodnôt, vynikajúcim expertom a naozaj veľkým dielom prispel, prispel k, k vývoju, rozvoju týchto pravidiel a k tomu, že celá táto oblasť e, sa, sa, sa posunula. Vy ste hovorili o, o úlohe etiky pri ochrane osobných údajov. Čiže okrem toho, samozrejme, e, stopa, ktorú zanechal, nebola len európska, ale aj celosvetová. Um, mnoho vecí by bez jeho vynikajúcej organizácie nebolo možných. Je nám veľmi ľúto, čo sa stalo a ja ja samozrejme si pamätám ešte min- časy minulé pred zmenou celej technologickej paradigmy a niekedy len ťažko chápem alebo nedostatočne rýchlo dokážem porozumieť eh, tým, tým zmenám, ktoré, ktoré sa tu dejú a um, tá parad- zmena technologickej paradigmy nemôže znamenať zmenu e, demokratickej paradigmy. Ja som sa vás chcela spýtať, či by ste nám mohli dať nejakú radu nášmu výboru. Um, máme veľa nových poslancov. Či by ste nám vedeli ešte ehm, niečo povedať e, k našej budúcej práci na správach, e, ktoré budeme pripravovať v súvislosti s ochranou údajov. Teraz by som rada poprosila pána Brejera, nech sa páči ako prvý rečník. Takže pán Brejer. Thank you, Chair. Um, I have a question uh, concerning... Ja mám otázku, pokiaľ ide na rozpočet pre vašu inštitúciu. Ako vieme, uh, rada by to chcela zoškrtať dramaticky zatiaľ čo úlohy, ktorými sa máte zaoberať, sa zvýšili e, predovšetkým pokiaľ ide o radu pre ochranu údajov e, e, vzhľadom na cezhraničné prípady. Mohli by ste povedať, koľkými sa zaoberáte a či vy ten rozpočet, ktorý navrhuje komisia, pokladáte za postačujúci? Veľmi pekne ďakujem.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 to, že ste nám predstavili prácu vašej inštitúcie a hlavný, hlavným účelom je chrániť naše údaje. Ja som sa chcela spýtať nasledovnú vec, chcela som spýtať na situáciu v Polsku. Ako viete, súčasný hlavný inšpektor zodpovedný za osobné údaje, vedúci tohto úradu prijal rozhodnutie, následkom ktorého hlavná kancelár Polského sejmu, dolná komora parlamentu nemôže poskytovať informácie o tom, kto podporil akých sudcov, ktorí boli nedávno škandálne nominovaní v Polsku. My sme o tom hovorili už do obeda. No a považuje sa za porušenie zákona. Čo si vy o tom myslíte? Myslíte, že toto rozhodnutie bolo správne rozhodnutie? Ďakujem pani Adamovič. Pani Estrik, nech sa páči. Sorry. Uh, I would also like... Ja by som tiež chcela sa dozvať úplnú sústrasť za umrtie pána Giovanniho. Um, to by skutočne veľká strada. Ja som bola členkou Senátu No a viem, ako dôležitú úlohu zohráva DPS pre národnú legislatívu, takže vieme, aké dôležité je, že na európskej úrovni máme takého dozorného úradníka. Ja mám jednu špecifickú otázku. Vy ste hovorili, že EÚ čoraz viac vymieňa údaje, príjma dohody s tretimi krajinami, vymieňa údaje s tretimi krajinami, no a Ja som chcel pýtať, či EDPS má nejaké zdroje ehm, na monitorovanie toho, ako sa tieto údaje využívajú v tretich krajinách, pretože to je samozrejme veľmi dôležité. Ja no, neviem celkom presne, ako sa to implementuje na konci. Či to bude využívať na iné účely. Ďakujem pekne. A teraz pani Sipel dostáva slovo. Ďakujem pekne. Na úvod sa musím ospravedlniť, že som tu nebola počas vášho úvodu. Bol som na inom zasadnutie, ale chcela by som tiež sa pridať k tým slovám ľútosti, že sme prišiel kolegu Butareliho a spolupráca bola vynikajúca. Bude ľahké v nej pokračovať. No a ja tiež sa ale spolieham na to, že on spolupracoval s celým týmom, takže nebude tu nejaká medzera v pokračovaní Dobrý radách, ktoré sme získali od vašej agentúry. Chcela by som požiadať ešte o niektoré, alebo položiť eh, niektoré konkrétne otázky. Počuli sme prezentáciu tiež Europolu a kolegovia o tom už myslím hovorili. Tu problém spolupracovať s tretimi krajinami, no a čo to znamená? sa hovorí o postupovaní údajov tretím krajinám, vzdielanie údajov s nimi. Aké garancie máme, že mi sa bude zaobchádzať dobre? A samozrejme opačný problém je, že ak môžete podporiť Europol nejakým spôsobom alebo iné agentúry, čo sa týka otázok toho, či tie údaje, ktoré dostávame, či sa na ne môžeme spoliehať. Ďalšia dôležitá otázka Rovnako by ma zaujímalo mm, niečo naredenie o ochrane údajov. Je tu nová rada pre ochranu údajov na európskej úrovni, kde sú všetci dozorní úradníci. No a hovorí sa o tzv. one-stop shop. A v mnohých oblastiach e, zistíme, že v mnohých otázkach o ochrane údajov 28 členských štátov idú do Írska, pretože sa hovorí o Facebooku a iných a tí majú sídlo v Írsku. No a s ohľadom na pravidlá pre prácu tejto rady, ak interne ti môže vytvoriť nejakú dohodu, že možno nie všetky otázky riešiť len írsky EDPS. To môže byť pre nich príliš veľká záťaž Ja viem, že navýšili počet svojich zamestnancov, ale to bude príliš veľká záťaž. Takže aká je spolupráca na tejto rade? Rozvíjajú sa tie veci nejako? A tak prvé nejaké žiadosti po praktickej implementácii nariadenia o ochrane údajov. Máme už nejaké výsledky a máte nejakú predstavu o tom, ako to bude pokračovať a ak národní dozorní úradníci majú už prostriedky, aby mohli odvádzať svoju prácu, aby mohli všetko kontrolovať, alebo je tu stále nejaký manevrovací priestor. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani. Ďakujeme, končíme kolo otázok pani Intva, nech sa páči. Thank you, madam. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja sa tiež ospravedlňujem, že som prišla o prvú časť vášho úvodu. Tiež by som rada na úvod povedala ja teraz, že som bola veľmi šokovaná, smutná, keď som sa dopočula o úmrtí pána Butaraliho. niekoľko otázok. Poprvé, my sme prijali mnohé legislatívne akty, konkrétne GDPR a ešte pracujeme na niektorých iných veciach a legislatívu príjmame dobre. Bohužiaľ, tá implementácia nám už tak nejde. A viem, že je tu stále veľa otáznikov o tom uplatňovaní a dozorom nad dodržiavaním. No a Šťastie to kvôli nedostatečným kapacitám, nedostatečným prostriedkom. Myslím, že členské štáty jednoducho neplnia GDPR, ak dávajú národným orgánom dosť prostriedkov, ale tiež keď sa pozrieme na európsku úroveň, tak ma zaráža, že kedy GDPR vstúpil do platnosti, tak niekoľko spoločností dostalo veľmi vysoké pokuty, ale súčasne vidíme, že USA, ktoré nie sú známe tým, že by chránili osobné údaje, tak eh, oni volujú veľa vyššie pokuty. A nehovorím, že toto je súťaž, súťaž ale treba sa tým zaoberať. A ďalej ja som predložila tiež žiadosť o prístup k dokumentom EDPP, pravdepodobne sú to prvé, ktoré dostali. Vy ste samozrejme súčasťou, pretože jednu vec, ktorú sme veľmi nezvažovali v posledných rokoch, to je transparentnosť a rozhodovacích procesov v rámci EDPB a tiež pracovnej skupiny. No a na záver, možno ste už o tom hovorili na úvod, a to je otázka týkajúca sa e-privacy a tiež policajnej smernice a členské štáty to ignorovali. Súhlasíte so mnou, že policajná smernica by mala riadiť ktoré riadite použitie osobných údajov ehm, strany súdnica, policie, tak ako GDPR. Takže končí kolo otázok. Vážení kolegovia, ďakujem za vaše otázky. Pán, pán Vierovský, nech sa páči, máte 15 minút, môžete zareagovať. Môžete zareagovať, odpovedať na otázky, nech sa páči. OK. Ďakujem pekne. Ja sa vynasnažím povedať to čo najjasnejšie. No a hovoríte poviem na veci, ktorými sa zaoberám teda už eh, relatívne dlho. Prvá otázka, ktorá tu zaznela, bola, či mám nejakú radu pre zákonodarcov. Samozrejme mám veľa nápadov, ktoré môžu byť súčasťou práce zákonodarcov, ale to nie je úloha EDP s navrhovať legislatívu. To je úloha Európskej komisie. Ale ako som už povedal na úvod, tak očakávam, že plán Európskej komisie do najbližšej budúcnosti bude riešiť tie problémy, ktoré sú veľmi viditeľné a ktoré niekedy uznávame ako vo budúcnosti, ale už sú medzi nami. A umelá inteligencia je veľmi dobrým príkladom pretože nehovoríme o niečom, čo je science fiction a čo sa stane v budúcnosti, ale hovoríme o niečom, čo sa deje práve teraz. Mnohé z prístrojov, ktoré momentálne používame, buď používajú niečo, čo už sa dá nazvať nejakou malou inteligenciou, alebo používajú účinky ehm, takýchto skriptov a my stále nevieme, aké sú tie známe algoritmy, o ktorých by sa malo hovoriť a ako algoritmy môžu vytvárať nové algoritmy. Takže to v každom prípade bude téma, o ktorej sa bude hovoriť. No ale ako povedali, mm, zaznelo v ostatných otázkach, to niektoré témy, ktoré ešte nie sú ukončené a e-privacy je v každom prípade najdôležitejšou vecou, pretože my mm, GDPR um, bola, prišla v čase, a trochu neskôr prišla nariadenia údaje o ochrane údajov pre európske inštitúcie a agentúry, ale ochrana súkromia je časť tej skladačky, ktorá zatiaľ nebola vyriešená. Takže ja myslím, že by sme mali riešiť eh, tieto výzvy, ale nesmieme zabúdať na veci, ktoré eh, sa urobili v minulosti alebo čiastočne urobili v minulosti. Pani Intveld sa pýtala tiež na nariadenie, ktoré bolo prijaté ale zdá sa, že dostatočne, nie je dostatočná. To je smernica o bývalom treťom pilieri. Ja si pamätám diskusie tu e, v parlamente, na medziparlamentných stretnutiach Európskeho parlamentu a národných parlamentov v roku 2012, e, keď som sa polského komisára spýtal, a ktorý, ktorý sa spýtal, na smernicu, no a um, že môžu byť nejaké uh, ústavné problémy v forme nariadenia, ale ak budeme mať návrh nariadenia, ktoré sú podobné smernici, tak prečo to neurobíme ako smernicu, ktorá sa podobá na nariadenie. A po druhé, podmienka sine qua non pre použitie nových technológií, hlavne tých, ktoré súvisia s big data, umelou inteligenciou, stranou orgánov činných v trestnom konaní, my musíme mať jasný základ pre dohľad. Ja myslím, že to existuje v inštitúciách EÚ a agentúrach a to samozrejme je moje stanovisko ako dozorný úradník, ale ja nebudem komentovať, či to platí aj na každej národnej úrovni Európskej únii. Takže to by sme mali pravidlá, na ktoré budú sa podobať nariadenie, to by bolo dobré, ale najskôr musíme si overiť, či sme skutočne implementovali smernicu, ktorá bola prijatá a to je prvým bodom programu. Ak dostaneme správu z komisie, ja viem, že takáto správa sa pripravuje o stave implementácii smernice, tak môžeme riešiť to, čo by sa dalo robiť lepšie. Ďalej rozpočtové otázky. My sme začali s návrhom, ktorý PS predložil komisii, no a komisia to vo všeobecnosti prijala a dala to do všeobecného rozpočtu. No a tento návrh, ktorý tam vznikol, bol dostatočne na to, aby splnil požiadavky, e, má ETPS na to, aby vykonala svoje povinnosti ako dohľad nad inštitúciami, ale tiež ako koordinátor a sekretariáta Európskej rady pre ochranu údajov. Bohužiaľ, rada tento návrh oklieštila výrazne no a my samozrejme dúfame, že to nebude záver celého procesu. My sme mali tie prostriedky, ktoré dali národné parlamenty orgánom v jednotlivých krajinách a, tie zmeny boli približne 25% rozpočtu, 25% náraz rozpočtu a to sme navrhli tiež, aby sa vykonal v dvoch fázach. Prvá fáza v roku 2019, druhá 2020, zatiaľ čo prvá fáza bola vykonaná na rozpočet na tento rok. Vyzerá dobre pre inštitúciu. Dúfame, že druhá fáza sa tiež bude finalizovať tak, ako sa hovorilo s parlamentom a radou a s komisiou už pred rokom. Taká je teda rozpočtová situácia. Ja nemôžem povedať, že situácia je tragická, ale ak chcete eh, skutočne účinný orgán na ochranu údajov, tak tieto zdroje budú potrebné. Ďalšia otázka sa týkala prípadu Šempa a, celej línie a celého radu prípadov, ktoré spustil Max Šemp. No a ja nechcem povedať k tomu, čo sa stane súčasným prípadom, ktorý je na súdnom dvore, pretože nebolo by Dobre, no aby som ja hovoril o tom, čo dnešne máme názor generálneho advokáta. No ale dovolte mi tiež povedať, ako sa ktorá je z akademickej obce, že ja som bol veľmi spokojný s prípadom Maxa Šremsa, pretože to robil, čo už mali pred 10, rok, 10 rokov predtým robiť orgány na uh, ochranu údajov. Max Šremsa povedal, že pozrite sa, na univerzite na čo, aké sú tie pravidlá, vy ste sa nikdy nepýtali, či skutočne pracujú. Takže v tomto zmysle som bol veľmi spokojný s tou prácou, ale ťažké pre mňa hodnotiť, aký bude výsledok, aký bude účinok a dopad súčasného prípadu, ktorý je v parlamente, ale ja som nechcel zachádzať až tak ďaleko, aby som robil nejaké porovnanie medzi momentom, keď začal Max Schrems eh, svojím bojom, a do situácie, ktorú máme dnes. Je tu obrovský rozdiel eh, medzi tou situáciou, ktorú sme mali predtým, ktorú máme teraz. Viete, keď začal, tak všetci ho poslali do Írska a to je všetko. To všetko sme mohli urobiť ako orgány na ochranu údajov eh, z osobu, ktorá začala takýto postup. No a teraz, keď bol prijaté GDPR, máme systém One Stop Shop, máme systém dozoru, čo, čo robia národné orgány a napriek tomu, že keď sa možno stiažujete, že je to príliš dlhé, musím povedať ako osoba, ktorá sleduje aktivity na ochranu údajov, že toto je stály bod na programe, no a tento stály bod to je preto, lebo Írsko každý mesiac teda správa o tom, čo sa deje v prípadoch, no a hovoria o tom orgány na ochranu údajov. Dovolte mi dodať ešte jednu takú osobnú vec, že by som to nemal urobiť, ale ja som bol vždy veľmi skeptický, keď som začal spracovať v pracovnej skupine podľa článku 29 o účinnosti takéto skupiny. Keď som to začínal, no ale to nepravda, títo ľudia dokážu príjmať spoločné riešenia. No a ako no, na možnosti írskych kolegov, realizujú momentálne vynikajúcu prácu. V prípadoch my nemôžeme brať ich prípady, ale my im veľmi radi pomôžeme akýmkoľvek spôsobom pri riešení prípadov. Takže tento mechanizmus spolupráce, ktorý existuje, aby skutočne aj fungoval. Pani Adamovi sa spýtala na situáciu v Polsku. Mm, zaznelo to po polsky, to je môj rodný jazyk, ale poviem to po anglicky, pretože odpoveď je taká, že ja nemôžem sa vyjadrovať k tomu, čo sa deje na národnej legislatíve, čo spadá do právomoci národných orgánov. A to ADPS nevzniklo. A nemám by som to povedať, je jedinú vec, ktorú môžem povedať, je, čo by sa stalo, ak by takáto situácia stala v inštitúciách EÚ ak by, by podobná žiadosť informácie informácie podal Európska inštitúcia, súd by rozhodol, že takýto dokument musí byť sprístupný, pretože súčasť verejných dokumentov podľa európskeho práva ja, nepochop, ja nepochybujem o tom, že transparentnosť bude momentálne dôležitejšia ako ochrana súkromia a v každom prípade ochrana osobných údajov, pretože to, že sú tam v dokumente sú osobné údaje, to neznamená, že to je problém s ochranou súkromia kvôli tomuto dokumentu, takže ja myslím si, že LPS by mohla spochybniť rozsudok súdu. A toto je, toto je situácia, ktorá by sa mohla stať v EÚ a to nie je vyjadrenie k situácii mojej krajine pôvodu. A to bola otázka o Europole a ustupovanie dát tretím krajinám. To je náročná otázka. My sme to predstavili v Európskom parlamente, keď sme sa začali hovoriť o postupovaní údajov 8 krajinám stredomorského regiónu, kde sme hovorili, že každej krajine je iná, je iná situácia. Zatiaľ sme tých, ktoré nemajú vôbec žiadne pravidlá, tým, ktoré sa vnímajú ako adekvátne krajiny. A v prípade európskeho práva, práva to bol Izrael aj keď žiadosť o mandát bola podobná pre všetky krajiny. Jedinú vec, ktorú môžem k tomu povedať je, že sa snažíme a musíme pomôcť Europolu v všetkých podobných postupoch. Je to napísané v nariadení o Europole. A momentálne sa zaoberáme problémom možných transferov do Veľkej Británii v prípade, že Veľká Británia sa 31. oktobra stane treťou krajinou. Snažíme sa pripraviť na to možnosť pre Europol a snažíme sa prijať nejakú, nejakú vzorovú dohodu, ktorá by sa dala používať eh, s tretími krajinami o postupovaní údajov. A samozrejme aj úloha EDPS je nielen dávať rady, ale aj zastaviť aktivity, ktoré zatiaľ nie sú pripravené. Ja musím povedať Europolu a, a, a aj riadiaca rada Europolu sú veľmi užitočné. Viem, že už e, vyčlenený rečnícky čas zrejme končí, ale bola tu ešte otázka ohľadne presadzovania. V tejto chvíli môžem povedať asi toľko, že sme začali už e, teda v súčasnosti máme 616 e, prípadov cezhraničnej spolupráce, ktoré sú zaregistrované, z 435 prípadov, ktoré boli iniciované zo strany samotných orgánov a 1716 postupov, ktoré sa týkajú vzájomnej pomoci. Samozrejme, počet výška pokú, počet pok, udelených pokút je oveľa bolo povedané, že značný rozdiel medzi počtom rozhodnutí na európskej úrovni alebo v Európe a a rozhodnutiami, ktoré, ktoré realizovali americké orgány na tej istej oblasti. Ale musíme si pripomenúť aj to, že väčšina rozhodnutí v FTCR um, ehm, sú vlastne urovnaniami urovnaniami medzi spoločnosťami a FTC eh, bol ehm, iniciátorom krokov, ale hovorím, eh, ide, ide o mm, milión 1 milión 700 tisíc dolárov um, medzi eh, štátnym zástupcom v New Yorku a eh, alebo teda Facebookom. Samozrejme, my, my môžeme poskytnúť počty alebo číselné údaje k pokutám, ktoré boli udelené v Európe, ale žiadna z nich nebola udelená jednému z veľkých hráčov. Ale v celku, bo teda viac menej sa tam hovorí, že spoločnosť začínajú vnímať pokuty ako niečo, čo jednoducho, s čím jednoducho musia rátať vo svojich analýzach rizík. Treba preto pamätať na to, že GDPR poskytuje aj ďalšiu možnosť a táto možnosť eh, si, eh, tu si možno uvedomiť, že sú tu určité synergie medzi hráčmi na trhu a to, čo vykonáva EDPS eh, a je a to je takou dobrou praxou, je, je vyšetrovaním, teda iš, išlo o Išlo o, ošlo o ťa komisie a jedného, jedného z veľkých hráčov a my sme, my sme zostavili fórum, ktoré, ktoré viedlo holandské ministerstvo spravodlivosti a im sa podarilo dosiahnuť oveľa, oveľa, e, podarilo dosiahnuť oveľa lepšie podmienky zmluvy s ostatnými, s inými e, európskymi krajinami, či Európskou komisiou, tak my naozaj dúfame, že to dospeje k zmene podnikateľského modelu a, um, a že, to, že, že tento hráč bude prinútený zmeniť, e, zmeniť spôsob, akým funguje nielen v Európe, ale aj na svetovom trhu. Bohužiaľ, nemám žiadne podrobné informácie k občianským preukazom v Írsku. Neviem, či, by sme, či my vôbec môžeme intervenovať v takýchto prípadoch, ale o čo ide? E, ten problém národných registrov je jeden z najväčších problémov, ktoré vôbec existujú v tejto oblasti. U nás v Polsku, v Belgicku existuje identifikačné číslo, ktoré je prisúdené každému občanovi a tým a tým ich pod týmto číslom figurujú, figurujú vo všetkých databázach, ale na, na druhej strane napríklad v Nemecku takéto číslo vôbec nemôže existovať, pretože tam by to bolo neakceptovateľné. Čiže pre mňa je naozaj ťažké aj v rozsahu mandátu EDPS e, pripomienkovať alebo vyjadrovať sa nejakým spôsobom tejto situácii v Írsku. Myslím, že to je asi všetko. Možno som na niečo zabudol, ale to, čo je najdôležitejšie, je, že ak som na niečo aj zabudol, nech sa páči, kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť. Sme pripravení zareagovať, pomôcť, poskytnúť presné informácie. Ešte ste sa pýtali, pani Infeld sa pýtala na transparentnosť eh, rady EDPS. Eh, otázka listu, ktorý nám bol zaslaný a prístup k žiadosti. To bolo súčasťou diskusie na poslednom zasadnutí DPP. Ďakujem veľmi pekne, pán Vieverovský. A týmto ďakujem veľmi pekne poslankyňam, poslancom, tlmočníkom, všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto tejto schôdze. Zaslúžime si odpočinok a v tejto chvíli vám už zaželám pekný víkend. Dovidenia.